nekomerčný presun zvierat, domácich zvierat. Ja dám na úvod slovo pani spravodajkyni na 4 minúty, nech sa páči. Je to prvé modifikované nariadenie pred eh, plenárkou v súlade s pravidlami Lisabonskej zmluvy. Rada by som poďakovala teňovým spravodajcom pani Banculi, pani Vilmut, pani Valen, pán Nicholson, pán Evans a pani Rozbach za ich prácu na týchto komplikovaných rokovaniach. Tiež by som rada poďakovala právnej službe parlamentu a tiež službe pre postup spolurozovania. Rada by som poďakovala rade aj komisii tiež za ich prínos. Na obsahu sme sa dohodli začiatkom decembra na výbore Envy a od začiatku tohto roka sa venujeme implementácii článku 290 v tejto súvislosti. Niekedy sa zdalo, ako by sme boli celkom blízko dohody a však nakoniec sa nám predalo, predsa len ju dosiahnuť a, a dosiahli sme to, že majitelia spoločenských zvierat môžu cestovať a zaviedli sme prechodný program, ktorý umožňuje niektorým členským štátom, aby zaviedli prísnejšie pravidlá, ktoré budú obmedzovať eh, voľný pohyb týchto zvierat po 18 mesiacoch, ak sú choré. Eh, snažili sa dosiahnuť to, aby došlo k zlepšeniu v situácii v oblasti besnoty v celej Európe a tiež prechodné režimy, ktoré platia v piatich členských štátoch do 31. decembra 2011, aby naďalej platili mm, vtedy v dôjde k harmonizácii celej EÚ. E, okrem toho sú tu návrhy, aby tento prechodný režim obsiahol aj ochorenia echinokakcej a, a kliešťov. Pokiaľ ide o postupy, ktoré e, súvisia s hematologickými okolnostiami, respektíve s postupom komitológie, komisia navrhuje, aby v súlade s článkom 290 sme zadržali tohto nariadenia a rada a parlament by mohli posunúť e, pravomoci schváľovať nelegislatívne dokumenty, e, ktoré by mohli doplniť alebo nahradiť dokumentívne druhu, napríklad e, ochorenia, ktoré sú iné ako e, besnota, ktoré sa môžu tiež šíriť voľným pohybom zvierat. Komisia chce e, formou delegovaných dokumentov napraviť túto situáciu ďalej technický pokrok, identifikácia zvierat, toto by bolo tiež možné modifikovať. No a po tretie, tiež delegovanými dokumentami technické požiadavky na e, očkovanie proti besnote. E, tu by sme mohli zohľadniť e, aj výsledky výskumu a technologického pokroku. Čo sa týka implementácie článku 290, to sme zohľadnili vo formulácii a je to v súlade s, parlam- s právomocami Európskeho parlamentu v dôsledku schválenia Lisabonskej zmluvy. Dohoda v prvom čítaní dokazuje, ak naliehavá je táto problematika pre všetkých zúčastnených. Rada by som e, napokon uviedla, že toto je dôležitý signál z demokratického hľadiska, ale naša inštitúcia by mala byť hrdá na to, že spravodajkyňa z malej politickej skupiny dostala takúto e, rozsiahlu agendu a za spolupráci s ostatných politických skupín e, sa aj podarilo dosiahnuť výsledky. Chcem poďakovať ešte raz všetkým vo všetkých troch inštitúciách v parlamente, na komisii aj v rade, ktorí ehm, usilovne pracovali na tomto dokumente. Dúfam, že kolegovia podporia eh, túto našu usilovnú prácu v hlasovaní. Ďakujem. Ďakujem, pani Debrun. Teraz pán komisár Dali. Prezident. Vážený pán predseda, ctení poslanci, rád by som poďakoval výrobu, výboru pre životné prostredie za prácu na tejto agende. A najmä by som rád poďakoval spravodajkyni pani Barbe de Brun za jej úsilia dosiahnuť spoločnú dohodu v tejto záležitosti. Je to citlivá záležitosť pre niektoré členské štáty. Oceňujeme aj to, že okrem záležitostí, ktoré boli podstatného razu, museli ste sa venovať aj procedurálnym otázkam. Veľmi pekne ďakujem. Som rád, že intenzívna diskusia, ktorá bola medzi týmito troma inštitúciami, vyznela napokon do kompromisného textu, ktorý zohľadnil aj odborné pripomienky a adaptoval všetky predložené návrhy tak, aby boli v súlade s, s Lisabonskou zmluvou a s tým, čo navrhla komisia. Naša spoločná práca bola komplikovaná a niekedy pomalá, napriek tomu rada by teraz mala zabezpečiť, aby sa táto práca včas završila. Čo sa týka kompromisného textu, rád by som povedal, že komisia nemá v úmysle navrhovať ďalšie predlžovanie tohoto predbežného režimu, ktorý sa ukončí 31. decembra 2011. To znamená, že plne harmonizované pravidlá by mali začať platiť od 1. januára 2012. Komisia však má v úmysle navrhnúť, navrhnúť revíziu tohoto nariadenia pred 30. júnom 2011, konkrétne čo sa týka aspektov eh, delegovaných a implementovaných zákonov. Pri delegovaných zákonoch komisia vezme do úvahy aj to, že inštitúcie v istých obdobiach eh, nepracujú že sú tu prestávky v práci, ale zároveň zaručí, aby mohli jednotlivé inštitúcie uplatniť svoje právomoci v legislatívnom procese. Napokon by som rád potvrdil záväzok komisie pracovať s parlamentom a radou súčinnosti, aby bez ďalšieho otálania sa táto agenda uzavrela a článok 290 zmluvy o fungovaní Európskej únie, aby mu bolo učinené zadosť. Dúfam, že parlament podporí kompromisné znenie tohto textu. Pevne verím, že sa tento text vysporiadáva so všetkými obavami, ktoré vzniesla snemovňa Európskeho parlamentu. Ďakujem, pán Dali. Teraz tu máme rečníkov za politické skupiny, za EPP, pán Fielner. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán komisár. Je to veľmi dôležitý bod pretože uľahčíme ľuďom prevážať ich spoločenské zvieratá cez hranice. Zároveň to ukazuje, ako by sme mohli zabezpečiť, aby choroby, ktoré zvieratá roznášajú, sa nešírili po Európe. Ako Švéd, ktorý je poslancom Európskeho parlamentu, mám špeciálny záujem o túto otázku, pretože sú dve choroby, ktoré e, našťastie vo Švedsku nemáme. Jedna z nich je besnota a tá je veľmi dôležitá. Ako táto správa bola koncipovaná, obávali sme sa, že pravidlá, ktoré máme vo Švédsku, e, budú zmekčené a choroby ako napríklad besnota sa môžu preniesť aj na územie Švédska. A to by mohlo mať závažné dôsledky pre nás vo Švédsku, pretože ľudia môžu táboriť v prírode voľne a sme veľmi radi, že tomu u nás tak je, že sa takto voľne môžeme pohybovať, že to zaručujeme ľuďom a zároveň im zaručujeme bezpečné prostredie, kde neprídu do styku s, so zvieratami chorými na besnotu. Preto pri diskusii k tejto správe sa zistilo, že komitologické taký postup môže vytvoriť diery v zákonoch a tieto diery by mohli umožniť, aby sa choroby ako je besnota preniesli aj do Švedska. Preto chcem poďakovať všetkým, ktorí tvrdo pracovali, aby našli kompromisné riešenie, ktoré zaručuje aj práva ľudí prevážať svoje spoločenské zvieratá cez hranice v Európe, ale zároveň umožniť jednotlivým krajinám uchovať si právomoci, ktorými chránia svoje krajiny pred chorobami prenášanými zvieratami a tak sa nemusíme obávať aby sa choroby v nezaniesli do krajín, v ktorých tieto choroby sa zatiaľ nevyskytujú. Za to spravodajky ďakujem. Za socialistov pani McCavan. Chcela by som poďakovať pani De Bruyne. Myslím si, že táto agenda by e, nemusela byť až taká komplikovaná, ako e, sme to zistili. Sú tu delegované právne normy, a rada a komisia, nová komisia sa musela komplikovaným spôsobom snažiť nájsť riešenie. Rozpráva sa točila okolo odborných záležitostí, ale samozrejme jadrom je to, že občania môžu presúvať spoločenské zvieratá voľne cez hranice. Pred niekoľkými rokmi takúto agendu občania veľmi nepodporovali, ale medzi tým sa situácia zmenila pán Fellner to spomenul, choroby sa začali šíriť aj do krajín, kde tieto choroby predtým nemoli. Preto vítam to, že komisia nechce predlžovať prechodné obdobie a že obdobie, kedy začne platiť nová právna norma, kedy všetky krajiny e, budú mať e, tú istú pôdu, e, sa blíži a že sa dbá aj na blaho zvierat, aj na práva ľudí. Myslím si, že kompromisná dohoda je vyvážená medzi komisiou a radou a celá záležitosť bola riešená e, odborníkmi. Točili sa otázky okolo toho, kto by mali byť títo odborníci. Keď konzultujeme s odborníkmi, mali by sme zahrnúť všetkých zo všetkých odborov, mali by sme poprosiť komisiu, aby oslovila odborníkov aj z členských štátov, z mimovládnych organizácií, a možno aj odborníkov z Európskeho parlamentu, ktorí, alebo tých, ktorí odporúči Európsky parlament. Som veľmi rada, že sme dospeli k takejto dohode a že dočasné obdobie sa chýli ku koncu. Tešíme sa, keď si vypočujeme nový návrh komisie. Ďakujem. Pani Valán za liberálov a demokratov. 3,5 minúty. Ďakujem, pán predsedajúci, vážený pán komisár, kolegovia poslanci. Voľný pohyb bol jedným z pilierov Európy a pomohol dosiahnuť e, lepšiu hospodárskú súťaž a efektívnejšie hospodárstvo. Ale schopnosť ľudí pohybovať sa voľne po Európe nie je len základným komponentom interného trhu, ale je aj základným ľudským právom. Tým, že odstraňujeme prekážky, ktoré vytvárajú národné právne normy, európsky občania aj firmy rozkvitajú, prekvitajú, ale občania EÚ teraz môžu si za sebou zjať aj spoločenské zvieratá bez toho, že by museli byť podriadení istým normám. Toto keby nebolo umožnené, tak možno by ľudia neboli takí ochotní sa presúvať. Preto žiadam komisiu, aby zvážila to, čo navrhuje. Páči sa mi návrh pasov pre zvieratá, ktorý by umožnil voľný pohyb zdravých zvierat, ale súhlasím aj s faktom, že potrebujeme zaručiť vysokú ochranu ľudského zdravia aj zdravia zvierat. Tento prechodný režim, ktorý platí teraz, nám umožní preskúmať infraštruktúru a zistiť, či máme aj dostatok ľudských zdrojov, aby zabezpečovali bezpečnosť Netreba predlžovať prechodný režim v niektorých členských štátoch do konca roka 2011. Niektoré krajiny musia prijať isté opatrenia proti, proti špecifickým zdravotným rizikám. Toto však nie je poprvý raz, keď členské štáty majú prísnejšie opatrenia a od iných sa takéto prísne opatrenia nežiadajú. Pôvodne sa malo prechodné obdobie ukončiť v júli 2008, potom sa predlžilo do konca roka 2010. Teraz sme dohodli, že až do konca roka 2011. E, viem si predstaviť, prečo sa niektoré členské krajiny obávajú, najmä tie, ktorých populácia je náchylnejšia na konkrétne choroby. A takéto predlžovanie plece pri s očkovacími programy EÚ môže eliminovať výskyt besnoty v niektorých členských štátoch. Verím, že toto bude posledné predlženie tohoto prechodného obdobia a krajiny urobia potrebné opatrenie, aby mohla byť prijana harmonizovaná prázdna norma, čím sa plne využije kapacita interného trhu. Tento prechodný režim treba eliminovať, musí byť zabezpečené rovnaké ihrisko, rovnaké pravidla pre všetkých. Je zaujímavé, že čím je spornejší obsah v tejto právnej norme, tým intenzívnejšia debata, ktorá však súvisí aj s komitologickým postupom a s Lisabonskou zmluvou. Ten, toto prvý, tento prvý spolurozhodovací uh, súbor opatrení pod Lisabonskou zmluvou je pre nás veľmi dôležitý a zásadný, pretože nastaví precedens pre budúce rozhodnutia. Myslím si, že treba prijať písomnú výpoveď medzi radou a parlamentom počas trialógu a mali by sme tam stanoviť, že toto rozhodnutie nebude e, precedenčné. Ďakujem, pán Nicholson, na jednu minútu za konzervatívcov a reformistov. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Rád by som najskôr poďakoval spravodajkyni za všetku prácu, e, ktorú odviedla Mnohí z nás v úvode sa domnievali, že to je dokument, ktorý by nespôsobil toľko veľa problémov a nakoniec sa ukázalo, že to bolo úplne inak. Našťastie spravodajkyňa dokázala konštruktívne viesť rokovania a dodržal sa aj časový harmonogram v tejto správe my chceme požiadať o výnimku, ktorá by mala vstúpiť do platnosti koncom tohto roka. Ja by som e, teraz viedol tieto legislatíve, pretože sa týka ochrany niektorých krajín, ktorých e, sa týka prenos e, besnoty. Sú to mnohé štáty Európskej únie. Dúfame, že do konca roka 2011 sa očkovacie programy ukončia a podporí sa úplne vykinožiť toto ochorenie. Avšak musíme byť radi, že sme našli spôsob na zavedenie prísnejších pravidiel v dočasnom prechodnom režime a vďaka nemu niektoré členské štáty budú mať možnosť pridať sa k všeobecnému režimu. Ďakujem pekne. Teraz pani Rozbach na dve minúty. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za vynikajúcu prácu, ktorú ste odvedli. Pani Debrune je veľmi ťažké hovoriť o tom, aké ťažké je cestovať so zvieratami cez hranice Európskej únie. Je potrebné vyrovnať sa s veľkou hardou, hardou papierov najskôr. Um, avšak toto je potrebné, pretože v niektorých krajinách sa vedie dlhodobý boj proti nekontrolovateľným chorobám zvierat. To vedie ku karanténám, ktoré trvajú odlišne dlho. Toto všetko závisí od tej ktorej krajiny. Násilné povinné e, očkovanie e, je súčasťou tejto problematiky. Ja chápem, že niektoré krajiny majú isté obavy, že e, stratia svoje prísne národné pravidlá. Ja to však považujem za potrebné to, aby sme neznížili vysokú mieru ochrany. Dúfame, že ostatní sa k nám pridajú. Rada by som sa opýtala komisie, či by nebolo dobrým nápadom e, opätovne zaviesť tieto veterinárne hraničné kontroly, e, pretože e, sa ukázalo v jednej kontrole, že ten, kto prinesie bezpečnejšie zviera, ktoré bude mať v poriadku všetky dokumenty, Mm, to sa môže týkať aj ošípaných alebo iných zvierat, ktoré môžu byť predmetom kontroly a tieto možno nebudú splňať všetky pravidlá a môže viesť k, k, k prívozu príliš maličkých šteniatok alebo mačiatok, ktoré eh, by mohli niesť nejaké ochorenia a ktoré ešte boli očkované. Ďakujem pekne. A teraz pán Schnellhardt, ďakujem pekne. Eh, Srdečne vás vítame, pán komisár v Európskom parlamente. Chcem oceniť prácu spravodajkyne, ktorá odvedla vynikajúcu prácu. Myslím si, že tento dokument pokrýva mnoho oblastí. Za posledné roky sme zaznamenali eh, príliv z počtu zvierat a je tu tiež želanie e, cestovať s týmito zvieratami. E, Isté, že to je pochopiteľné. E, je príjemné, keď si môžete zobrať svojho zvieracieho miláčika so sebou. Je potrebné však zaviesť konkrétne pravidlá, aby sa nešírili ochorenia v Európe. Máme tieto pravidla, dámy a páni, veľmi dobré pravidla v smernici 998 z roku 2003. Ďalej v roku 2011 e, zavedieme povinný očkovací preukaz, v ktorom sa bude dokumentovať, e, aké očkovania, ktoré zviera absolvovalo a tiež elektronické označovanie. Aj toto sa zavedie o roku 2011 a zabráni mm, mm, falšovaniu identity zvierat. Za posledné roky sme urobili mnohé preto, aby sme odbúrali mm, problémy, ktoré súvisia s besnotou. Je to v súvislosti aj s iniciatívou komisie, ktorá až v súvislosti s líškami zaviedla povinné očkovanie. Až vtedy si to všimla, ale je potrebné uznať, že toto vynimočné opatrenie, ktoré sa týkalo iba v niektorých krajín, ktoré bolo schválené iba v niektorých krajinách, je to veľkou záťažou pre občanov. Ja tu nevidím, eh, aby ten prínos bol rovnaký ako to obrovské úsilie námaha. Mnoho občanov eh, sa sťažuje na šikanovanie na hraninách, napríklad, hraniciach, napríklad eh, na ceste do Veľkej Británie. Je potrebné pricestovať o dva dní skôr, eh, zaplatiť 3000 eur a zviera bolo zadržené na 6 týždňov ja skutočne pochybujem, že takéto správanie je v súlade s pravidlami. Preto si myslíme, pán komisár, že ešte rok, ale potom už stačí. Máme tu isté európske pravidla, ktoré platia pre všetkých a je potrebné zabrániť šíreniu ochorenia. To je jasné. Avšak takéto riziko už v takéto miere neexistuje ako v minulosti. Ďakujem pekne. Teraz Jo Leinen opäť na dve minúty. Ďakujem pekne. Vážený pán komisár, dali srdečne vás vítame v našom parlamente. Ja sa môžem pripojiť ku kolegovi Šnurhartovi. Máte pred sebou obrovskú úlohu v tejto oblasti do roku 2011 eh, zaviesť rovnaké pravidlá vo všetkých členských štátoch na to, aby domáce zvieratá eh, mohli byť prevažené z jednej krajiny do druhej bez šikanovania teda slobodný pohyb e, mačiek a psov, e, to bol zámer naradenia z roku 2003 a teraz e, prijímame už tretiu výnimku. Niektoré postupy trvajú skutočne príliš dlho, 10 rokov na prispôsobenie sa tejto legislatívy. Skutočne žiadna krajina v Európskej únii nechce, aby sme šírili ochorenia. Ja sa chcem opýtať, prečo 22 krajín to môže prijať to, že si môžete zobrať so sebou na cestu mačka a, mačku a psa a 5 krajín to nemôže akceptovať. Toto by ste vy, pán komisár, mali preveriť, či skutočne ešte platia tieto výnimočné opatrenia, ktoré súvisia so šikanovaním. Viem, že sú to e, citlivé témy na národnej e, úrovni, ale je na čase najneskôr v roku 2011 e, oslobodiť tento vnútorný trh pre zvieratá a ich voľný pohyb. Odborníci tu už spomenuli e, podmienky, že sa zavedie povinný očkovací preukaz e, a tiež elektronické označovanie zvierat. Tieto novinky aj v tých piatich krajinách budú prístupné a ak občania budú na dovolenke alebo z pracovných dôvodov budú chcieť cestovať, budú môcť zobrať svoje zvierat so sebou bez problémov. Táto problematika sa dostane do dejín, pretože je to prvý dokument po Lisabonskej zmluve, ktorému sa na tejto úrovni venujeme a chceme byť na rovnakej úrovni s Radou ministrov v poverovaní komisie eh, v otázke delegovaných eh, dokumentov. Bol to ťažký boj, eh, ale bol úspešný. Chcem zavlažila spravodajkyni k tejto správe a je to skutočne začiatok novej epochy, pretože možno už sme prijali 100 dokumentov každoročne, ale máme až 6 tisíc delegovaných dokumentov a to dokazuje, aké dôležité sú tieto nové e, postupy a aké dôležité, aby sme boli e, na rovnakej úrovni s radou. Ďakujem pekne. Teraz e, Chris Davis. You, ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán komisár. Chcem povedať niekoľko slov a pochváliť našu legislatívu Myslím si, že vychádza táto legislatíva z britskej, ktorá bola e, uvedená pred desiatimi rokmi a ktorá pomohla znížiť karantény, ktoré spôsobovali stres aj spoločenským zvieratám, aj ich majiteľom. Prvé zviera, ktoré mohlo využiť túto novú schému, bol Frodo Buggins a potom 10 tisíce ďalších zvierat. Po tejto legislatíve legislatíve prišli ďalšie zlepšenia a 100 tisícky zvierat teraz môžu cestovať spolu so svojimi majiteľmi po Európe. 60 z týchto zvierat sú z Británie, čo možno hovorí niečo o britskom charaktere a povahe, ale nebudem sa vyjadrovať ďalej týmto smerom. Samozrejme, že treba nastoliť rovnováhu. My sme chceli umožniť pohyb spoločenských zvierat bez toho, že by sa šírili choroby. Besnota je pod kontrolou ale pred 20 rokmi sme mali oveľa viac prípadov, teraz máme už len okolo 300 prípadov besnoty, to bolo číslo za minulý rok a ani jeden z týchto prípadov nesúvisel s tým, že by sa presúvalo nejaké spoločenské zviera pod novou legislatívou. Som sklamaný, že sa nepohli čísla tak, ako som predpokladal ja, keď sme sa prvý raz rozprávali, mnohí majiteľia fretiek prišli ku mne v Spojených štátoch a spýtali sa ma, prečo, ani, prečo sa nevzťahuje táto právna norma na fretky. My chceme chodiť na výstavy fretiek po celej Európe. E, pozeral som sa s prekvapením, ale zdá sa, že teraz je možné zaočkovať fretku proti besnote, ale to očkovanie sa jednoducho nechytí, neujme. Zistilo sa preto, že výskyt fretiek u domácich spoločenských zvierat, vrátane výskyt besnoty u fretiek je taký nízky, že by sme ich mohli zahrnúť do tejto schémy. Možno to, čo povedal Joe Linen, e, pridám k tomu, že v krajinách ako Portugalsko sú vlastníci e, ľahostajní a nestarajú sa až tak o svoje zvieratá, ale svoje horšie krajiny, napríklad Čína. Vážený pán komisár, zakončím tým, že by som teraz mohol byť hrdý na to, že svojim voličom môžem povedať, Európa pre vás umožnila to, že môžete si zobrať mačky psov alebo fredky so sebou na dovolenku do Európy. Ďakujem. Myslím si, že to je veľmi dôležité. Pán Vojčechovský, e, neviem, či je prítomný v snemovni, nevidím ho. Ak tu nie je, dávam slovo pánovi Egňu na minútu a pol. Ďakujem, pán predseda. Chápem, že pôvodný nápad na vytvorenie pasu pre zvieratá e, navrhla britská strana. Pôvodne to vyzeralo, že to bude nebezpečná právna norma. Pôvodne v Británii boli 6-mesačné karantény pri presune domácich zvierat a systém pasov pre zvieratá je dôležitým opatrením proti šírením chorôb. Európska komisia bola schopná zvrátiť normy, ktorá prijala demokraticky zvolená britská vláda. Týka sa aj očkovania, aj papierovej práce, ktorú treba vykonať. Tí z vás, ktorí rozumiete očkovaniu, viete, že očkovanie nemusí ochrániť na 100% ľudí proti chorobám, ktoré zvieratá prenašajú cez hranice. Ďalej sú tu obavy, že sa môže zaočkovať aj zviera, ktoré už raz tú chorobu malo a môže byť len nosičom, ale nemá symptómy. Zároveň je tu množstvo administratívnej práce, ktorú treba vykonať. Viem, že štandardizácia je e, nedosiahnutelným horizontom. Niektoré krajiny chcú dokumenty v akejkoľvek forme, iné vyžadujú štandardizovaný pás, niektoré ďalšie krajiny zasa neakceptujú pás, pokiaľ tam nie je konkrétne očkovanie. Leteckí prepravcovia nevedia presne poskytnúť podmienky, za ktorých takéto zviera prepravia. Vážený pán predseda, my, u, u nás sa hovorí, ak niečo nie je pokazané, neopravujte to a toto by som poradila vám. Ďakujem. Pán Davis žiada o slovo modrou kartou, má priestor, nech sa páči. Vážený pán, táto tiráda, ktorú sme si vypočuli, by nebola potrebná, ak by britská vláda zaviedla takúto lepšiu legislatívu predtým, než zaviedla Európska únia? Chcel by ste odpovedať, pán Agnew? Myslím si, že Európska únia je kultúrou, ktorá obsahuje množstvo čiastkových kultúr a ja nebudem útočiť na takýto systém a situácia sa môže ešte zhoršiť. Ďakujem. Pani McGuinness na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Eh, chcem poďakovať spravodajkyni za jej prácu. A aby som nadviazala na to, čo povedal pán Agniu, eh, keď niečo nie je pokazané, neopravujme to. A práve o toto sa tu snažíme chceme rozšíriť o výnimky, o ktoré členské štáty žiadajú, ale chceme umožniť voľný pohyb zvierat. Som si istá, že tí, ktorí sú na navštívskej galerii, si myslia, že je celkom jednoduché presúvať zvieratá z jednej krajiny do druhej, ale keď sa pozrieme na otázky zdravia, e, zdravia ľudí, ale zdravia zvieratá, je to skutočne komplikovanejšie. Chceme zabezpečiť, aby ľudia mali možnosť cestovať so svojimi zvieratami nielen občania Británie, ale aj mnohých iných štátov ja tu máme isté obavy, ktoré súvisia s tým, že sa to príliš zjednoduší iba na e, technické aspekty e, našho života po Lisabonskej zmluve. Pre nás ako parlament to bolo dôležité, ale pre občanov e, to nemá až taký význam. Myslím si, že už sme spravodajkyni zablážali k tomuto, ale keď toto opatrenie bolo schválené, obávali sme sa, že by sme nemali isté opatrenia, ktoré by sa orientovali na obavy e, Švédska, Írska a ďalších krajín, ktoré žiadali o výnimku. E, uviedli ste, že máte plány prehodnotiť legislatívu v tomto smere. Myslím si, že na toto by sme sa mali orientovať e, v tejto fáze a myslím si, že o to nám všetkým ide. Chceme totiž všetci vysoké e, štandardy zdravia pre zvieratá aj pre ľudí. A táto nová legislatíva by to mala zabezpečiť. Teda ja chcem poďakovať spravodajkyni a všetkým ostatným zúčastneným. Myslím si, že táto správa vyhovuje e, všetkým, e, ktorých sa týka a zohľadňuje všetky potreby v oblasti novej legislatívy, čo sa týka prepravy zvierat. Vieme, aké pravidlá platia pre um, zvieratá, ktoré sa chovajú na uh, farmách. Aj v tejto oblasti potrebujeme jasné pravidlá. Teraz pani Ulfskog na 1,5 minúty. Herr talman, eh, kommissionen har presenterat ett bra förslag till en... Komisia nám predložila výborný návrh na zmenu nariadenia, o zdraví zvierat. V konkrétnom prípade tu ide o testovanie spoločenských zvierat. Je veľmi dobré, že sa môžu tieto striktnejšie normy niektorých krajín zachovať. Napríklad ide o Švédsko. Príslušné úrady, ktoré sú vo Švedsku v tejto problematike kompetentné, tvrdia, že keby neexistovala táto možnosť kontroly tak by pravdepodobne pásomnica e, už bola zavlečená do Švédska a to by malo negatívny e, vplyv na život a na prírodné prostredie. Pre krajinu ako Švédsko je to však dôležité. Takže vďaka za to, že sme mali toto prechodné e, obdobie. Ďakujeme za záväzky komisie, za úsilie, za úsilie komisie, spravodajkyne a tieňových spravodajcov. Pekne teraz pani Čilder na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Najskôr chcem poďakovať svojej kolegyni, pani De Brun, za skutočne usilovnú prácu e, 38-ročná žena, ktorá prišla o život v Belfaste minulý rok e, a tento prípad nám pripomína e, hrozbu, ktorú predstavuje besnota pre Írsko. E, nakazila sa táto pani tým, že chcela prerušiť konflikt dvoch psov, z ktorých jeden bol nakazený. Dvaja ďalší ľudia v tejto súvislosti museli byť zaočkovaní proti besnote, keď ich napadlo mm, chore zviera. E, tieto ochorenia e, sa týkajú veľmi priamo ľudí, pretože e, sa ľudia môžu nimi nakaziť. Musíme si uvedomiť, že tieto ochorenia sú priamo za našimi dvermi je dôležité, aby Írsko zaviedlo prísne opatrenia, ktoré sa týkajú karantény a iba vďaka týmto prísnym pravidlám budeme môcť obmedzovať šírenie tohto ochorenia. Dohoda, ktorá by rozšírila tento návrh do konca 2011, by zrušila túto výnimočnú um, klauzulu v dokumente, ktorá umožňuje túto výnimku pre Irsko. Je potrebné obsiahnuť aj problematiku kliešťov, ktorá sa uh, v tejto chvíli Irska ešte netýka. Um, tieto kroky by uľahčili boj proti beznote a vytvorili by základ boja proti beznote v celej Európe. Je to skutočne veľmi naliehavé a venovať sa tejto otázke, nesmieme to opomenúť. Teraz v rámci postupu KHDI mám troch rečníkov, pán Mikolášik. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, pán uh, komisár, vážené kolegyne a kolegovia, súhlasím s doplňujúcim návrhom k nariadeniu o veterinárnych požiadavkách uplatňujúcich sa na nekomerčné premiestňovanie zvierat ktorý uľahčí de facto ehm, premiestňovanie cez hranice v rámci európskej únie chcem oceniť prácu aj pani spravodajkyne ktorá sa pričinila o výbornú kvalitu správy vrátane tých opatrení ktoré vedú k očkovaniu proti besnote a ďalším ochoreniam a ďalším preventívnym opatreniam. som presvedčený že práve takýmto krokom dospejeme k celkovej harmonizácii noriem vo vnútornom e, no, trhu európskej únie čo najrýchlejšiemu odstráneniu hrozby prenosu spomínaných ochorení. Uvedomujem, si však pretrvávajúce riziká a hrozby pri transporte zvierat a preto podporujem rozumné predĺženie platnosti prechodného obdobia pre členské štáty ako je malta írsko či švédsko kde sú vnútroštátne režimy prísnejšie. jedná sa o obozretný prístup ktorý dáva dôraz najmä na prevenciu a zohľadňuje špecifiká príslušných krajín. ďakujem pekne. Ďakujem, pán Sábu, na jednu minútu. Ďakujem, vážený pán predsedajúci. Najskôr chcem poblahoželať pani spravodajkyni k skvelej práci a po poblahoželať aj všetkým, ktorí prispeli k uzavretiu kompromisu. Som rád, že môžeme naďalej aplikovať ochranné opatrenia proti besnote, ale samozrejme to nám umožní aby zvieratá, spoločenské zvieratá mohli po roku 2011 cirkulovať v európskom priestore. Myslím si, že správa je veľmi dobrá, lebo obsahuje efektívne opatrenia v prípade, ak sa členské štáty začnú znepokojovať e, ohľadne niektorej choroby. Myslím si, že by sme sa, že komisia by sa mala obrátiť na expertov z členských štátov, mimovládnych organizácií, národných parlamentov a tak ďalej a mali by sme dostať písomné garancie, že toto nebude e, precedentom e, používania právnych aktov v budúcnosti. Komisia ráta s eventuálnym precedentom, ak bude tá do úvahy Lisabonská zmluva. Mrs. is not in her chair, so Pani Jotová nie je na svojom mieste, teda dáme slovo pánovi Molcerovi na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Úsilie Európskej únie e, odstrániť e, ochorenia zvierat ako napríklad besnota sú skutočne e, chválihodné a je veľmi pozitívne zavádzať opatrenia, ktoré by umožnili cestovný ruch aj pre zvieratá. Um, elektronické označovanie zvieratá alebo očkovací preukaz. To sú veľmi pozitívne kroky, ktoré umožnia a uľahčia tieto postupy. Avšak, a to vieme z rakúskej skúsenosti, že sú isté fenomény, ktoré ohrozujú napríklad nezákonné pašovanie e, šteniatok z vlastných krajín východnej Európy do strednej Európy alebo do EÚ. E, to neustále vedie k prínosu chorôb a tiež masové e, transporty zvieratá, tak ako to poznáme z mnohých krajín. Podľa mňa aj toto je zdroj mnohých nebezpečných ochorení. E, divé zvieratá e, a ich majiteľia z pravidla ignorujú všetky opatrenia a boja proti ochorením, ako je napríklad besnota a to je ďalším zdrojom hrozby. Tu musíme byť veľmi opatrení. Ďakujem. Myslím, že teraz má slovo komisia. Nech sa páči, pán Dali. Vážený pán predsedajúci, ctení poslanci, myslím, že všetci môžeme byť hrdí na rýchle napredovanie tejto agendy, aj keď sme pracovali pod časovým tlakom a v ťažkom právnom kontexte. 18 mesiacov predloženia dočasného nariadenia, ktoré sa týka veterinárnych požiadaviek na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat je normou, ktorá platí v celej Európskej únii a chcem vás ubezpečiť, že komisia už ďalej nemieni predlžovať toto prechodné obdobie. Zároveň by som povedal, že komisia sa snaží pripraviť komplexnú komplexné nariadenie, ktoré by zahrňalo všetky aspekty, konkrétne komitologický postup v súlade s duchom aj písmom Lisabonskej zmluvy. Toto je naša snaha. Je to dôležitá agenda pre európskych občanov a som rád, že sme dospeli k úspešnému záveru a završeniu. Veľmi pekne ďakujem. Pani De Brun, máte dve minúty. Ďakujem. Rada by som privítala pána komisára Daliho v Európskom parlamente a takisto vítam príležitosť spolupracovať s ním. Rada som si vypočula to, čo dnes v parlamente povedal. Obsahom tejto správy bol konsenzus aj v komisii Ďakujem všetkým za odporúčania, aj ľuďom, ktorí práve hovorili v snemovni za pozorovania. Myslím si, že by sme sa mali držať vedeckého prístupu, tak ako to komisia zdôraznila. Mali by sme zohľadniť stav, e, čo sa týka beznoty v mnohých členských štátoch EÚ. Mali by sme byť opatrní a vychádzať z zásad prevencie a obozretnosti. Myslím si, že Komisia, ktorá poskytne európske finančné zdroje na očkovanie, e, ktorými by sme sa mohli vysporiadať s problémami z mnohých členských štátov, to by napomohlo. Myslím si, že aj infraštruktúra sa môže zmeniť a ľudia, ktorí pracujú vo veterinárnej oblasti, môžu byť preškolení. Dočasný systém, ktorý teraz funguje v členských štátoch, treba predlžiť do roku 2011, ale treba využiť toto obdobie aby sme zapracovali opatrenia pre prenos spoločenských zvierat po Európe a aby sme harmonizovali všetky opatrenia, aby ľudia mohli cestovať so svojimi zvieracími spoločníkmi po celej Európskej únii. Dočasný systém nám umožní a umožní niektorým členským štátom aby aplikovali prísnejšie opatrenia na svojom území počas tohto obdobia. Opäť by som chcela poďakovať všetkým, ktorí prispeli k úspešnému završeniu tejto ťažkej a náročnej práce, ktorá naozaj stála za to. Veľmi pekne ďakujem všetkým. Ďakujeme pekne pani De Brun aj všetkým ostatným poslancom, ktorí vystúpili v tejto rozprave. Zajtra o 12. hodine sa bude hlasovať. Ďalším bodom na našom programe je vyhlásenie komisie o revízii